K dispozícii, ak nie sú žiadne pripomienky, zápisnicu považujeme za schválenú. Zároveň vám e, musím povedať, že skupina SAD e, požiadala o